s tým pádom potvrdili. Aliancia socialistov a demokratov v Európskom parlamente požiadala, aby Sergio Gutierrez nastúpil na pani Alvarez Arza a, a takto nahradí ju v, v, v delegácii proste s Ruskom, nikto proti, výborne to schvália toto. Od rady som dostal stanoviska v rámci prvého čítania, aj tie dôvody. Dostal som aj stanoviska